Ry ma informovala o svojom povolaní do úradu štátnej tajomničky e, v maďarskej vláde e, od 1. septembra 2010. Európsky parlament to berie na vedomie podľa článku 7 odsek 1 zákona o priamých voľbách do Európskeho parlamentu a podľa článku 4 odsek 1 a 4 rokovacieho poriadku parlament konštatuje, že od 1. septembra 2010 sa uvoľňuje jej kreslo. Toľko k oznámeniam a informáciám. Prejdeme teraz k programu schôdze tohto týždňa od pondelka do štvrtku. Návrh programu, ktorý pripravila konferencia predsedov podľa e, článku 137, e, máte v rukách.